Dobré ráno, dámy a páni. Vítam vás. Teda tých, čo ste už tu. Program sme trošku zmenili. V opačnom prípade, keby bol ten pôvodný program, by nás tu zrejme bolo viac. Mal prísť pôvodne komisár Tajany, ale musel včera svoju návštevu zrušiť. Dôvody nepoznám, sú to dôležité politické záležitosti, neviem, čo to presne znamená. V každom prípade mu zašlem v mene výboru list, ak nemáte námietky, že takýto postup neschvaľujem. My sa veľmi snažíme zorganizovať si kalendár Máme ťažkosti všetko do toho programu dostať a takto nám vznikla veľká medzera a to spôsobuje veľký chaos v našej práci. O to viac sa však teším, že sa nám podarilo predsunúť body 13 a 14 Ide o revíziu smernice o všeobecnej bezpečnosti výrobkov a dohľad nad trhom, ktorou začneme. Pani Komi je spravodajkyňou a tej rovno aj dávam slovo. Ďakujem, pán predseda. Možno by som mohla stručne predstaviť naše stanovisko k tejto správe z vlastnej iniciatívy gestorského výboru IMCO. Stručne teda predstavím, o čo ide. Ide o revíziu smernice o všeobecnej bezpečnosti výrobkov. Je z roku 2001 a rok 2004, 1. január, bol stanovený ako termín na implementáciu tejto smernice. Od januára 2009 tiež platili niektoré ustanovenia a bola vypracovaná štúdia o implementácii jej stave a problémoch. Implementácia v členských štátoch viedla k vzniku viacerých ťažkostí. Vznikol tu totiž taký určitý manevrovací priestor a z toho vyplývajú ťažkosti pri implementácii. Áno, ide o bezpečnosť výrobkov, ide o rozdiely medzi výrobkami A v zásade by mali vo všetkých krajinách platiť rovnaké pravidlá. Je potrebná revízia smernice. Komisia v tomto zmysle avizovala pripomienkovacie konanie, aby sa pripravila táto revízia. A teraz k tým najväčším ťažkostiam, ktoré vznikli. Najskôr ku kritériám. Pokiaľ ide o stanovovanie bezpečnosti výrobkov, potom ohlasovacia povinnosť, štáty musia komisii avizovať opatrenia, ktoré vytvárajú špecifické podmienky uvádzania na trh. Tiež musia informovať o produktoch s nebezpečnými charakteristikami. Sú tu určité postupy, postupy hlavne pokiaľ ide o riziko pre verejné zdravie. Máme tu systém RAPEX, ktorý je potrebné vylepšiť. Ide aj o normalizáciu, ktorá je podporovaná na európskej úrovni, podporujú ju normalizačné úrady. O tomto sa hlasovalo už aj v IMKU, aj v pléne a my súhlasíme s takouto požiadavkou normalizácie. Toto teda na úvod. Ale sú tu ešte aj niektoré ďalšie body, ktoré sme chceli zdôrazniť, aby teda ten signál, ktorý vyšleme, bol ešte silnejší. Tu uvediem štyri aspekty. Poprvé, boli by sme radi, keby sa komisia zamyslela nad jednotným systémom dohľadu nad trhom. Ide teda o revíziu smernice a o možnosť harmonizácie bolo by dobré, keby sme mohli bezpečnosť produktov zabezpečiť v jednotnom rámci. Po druhé, spätná vystopovateľnosť. Spotrebiteľ skrátka musí mať možnosť overiť, zistiť pôvod výrobku. Od komisie požadujeme, aby zrealizovala pripomienkové konanie a hodnotenie vplyvu aby sme zistili, aké nástroje sú potrebné a čo by mohlo posilniť, zabezpečiť spätnú vystupovateľnosť. Hovoríme o systéme mikročipov a o ďalších technických možnostiach, napríklad o rozhlasových frekvenciách. Prosím, nebojte sa. Samozrejme, že zvážime aj nákladové aspekty, ale s komisárom Tajaným momentálne prebieha previerka nákladov pre podniky. Tieto, samozrejme, tieto náklady samozrejme nemôžu znášať spotrebitelia. Takže označovanie a spätná vystopovateľnosť, toto sú ďalšie priority. Potom systém RAPEX, systém rýchleho varovania, tento systém musí byť prístupnejší, musí byť zjednodušený. A ešte posledný bod. Tu ide, pán predseda, o zlepšenie normalizačnej práce. Je potrebné, aby sme mali jasné mandáty, aby aj malé a stredné podniky mohli sa podielať na takomto procese normalizácie. My v IMKU pracujeme v tomto zmysle pretože to ide na prospech bezpečnosti výrobkov. Pevne verím, že súhlasíte s tým, čo som tu uviedla. Ak máte nejaké otázky, sem s nimi rovnako aj vaše návrhy rada príjmem. Ide o zlepšenie bezpečnosti výrobkov, teda ide o ochranu spotrebiteľa. Žiaľ bez mikrofónu. Ja, Prepačte, hovorí pán predseda. Moja otázka bola, či sa niekto z kolegov hlási do diskusie. Nevidím, že by sa niekto hlásil. Výborne, pani kolegyňa. Tak ďakujem za podporu, hovorí pani spravodajkyňa. Nuž no, tie vyspovedajúce tu nie sú, hovorí pán predseda. Možno je to preto, lebo nevedia, že došlo k takejto zmene programu. Je tu prosím komisia zastúpená. Chcela by sa komisia vyjadriť? Nech sa vám páči. Ďakujem pekne, pán predseda. Stručne. V prvom rade chcem zagratulovať pani Komi za veľmi jasnú, naozaj rozumnú prácu. Môžeme všetko, čo uviedla, len podpísať. Tiež by sme chceli zaviesť jednotný systém dohľadu nad trhom. Pravidlá sú jednotné, takže musia byť aj náležite uplatňované. My sa snažíme tlačiť na členské štáty, výbor IMCO, pán Harbour sú našimi veľkými podporovateľmi. Spätná vystopovateľnosť tiež veľmi dôležitá. V roku 2008 sme už odviedli obrovský kus práce s novým legislatívnym rámcom. Tam sme zapracovali presne v tejto oblasti nové predpisy, smernica o všeobecnej bezpečnosti výrobkov. Takže toľko k tejto problematike. Pokiaľ ide o tie mikročipy, pokiaľ ide o rozhlasové frekvencie, pani Komi už poukázala na tie potenciálne problémy, v prípade malých výrobkov, výrobkov s malou hodnotou, s malou pridanou hodnotou sú tie náklady veľmi vysoké. Potom je tu problematika súvisiaca s ochranou osobných údajov. Toto spada do kompetencie kolegov z iného oddelenia. A ešte by som rád zdôraznil bod číslo 7, tam tie sankcie. Áno, my by sme radi zaviedli systém e, takýchto sankcií, ale je to trošku také minové pole, pretože tu máme odlišné právne a súdne systémy v členských štátoch a my nemáme kompetenciu do nich zasa- zasahovať. My sme o tom hovorili už pred dvomi rokmi, keď sme schvalovali ELF balíček, ale naša snaha je urobiť všetko, čo bude v našich sílach dosiahnuť čo možno najväčšiu uh, mieru regulácie pokiaľ ide o normalizáciu, súhlasím, výjimku o tom hovorili, to je gestorský výbor, takže ďakujem aj za tento nápad. Ďakujem, hovorí pán predseda. Ak sa už naozaj nikto nehlasí o slovo, tak by som tento bod uzavrel. Ideme k bodu 14. Ešte informácia o zmene dátumu na predkladanie pozmeňovacích návrhov 16.11.12 hodín na poludne. Dobre. Takže teraz naozaj už bod 14, ak súhlasíte. Ide o správu 2010 o vykonávaní programov politickej súdržnosti 2007 až 2013.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 v správe 2010 o vykonávaní programov politiky súdržnosti za 2007-2013. Je to výbor, e, správa z výboru REGI. Kolegovia, vo svojej správe načrtávajú viacero tém. Je to mimoriadne komplexná téma. Toto uplatňovanie programov politiky súdržnosti. Vychádzame zo znamenia komisie. Toto je veľmi dôležité, pretože je to poprvýkrát, čo dochádza k takémuto hodnoteniu politik súdržnosti, vychádzajúc z hlásení členských štátov je to nový nástroj na hodnotenie skutočnosti, teda porovnanie skutočnosti s plánovaným stavom. Nemáme zatiaľ časový odstup, ale napriek tomu je potrebné venovať sa tejto problematike, teda ako to vyzerá s politikou súdržnosti, čo nám prináša, ako funguje a tak ďalej. Európskej únii. Predsa ide o rozvoj najchudobnejších regiónov. Ide o vyrovnávanie medzi regiónmi, teda vyrovnávanie hospodárskej a sociálnej disparity. To sú teda dva zásadné ciele Európskej únie, ktoré sú v samotnom jadre činnosti Európskej únie. No a európske dielo integračné. Ehm, na jeho rozvoj máme tri ehm, nástroje. Konkurencie, schopnosť, ehm, súdržnosť a medziregionálnu spoluprácu. Nož prvé znamená lepšie kontakty medzi členskými štátmi aj, aj s európskymi inštitúciami. No a aké závery sme vyhodili z záveru e, z oznámenia komisie. Boli tu alebo dva hlavné body. Poprvá, poprvé jedna veľmi e, pozitívna vec. E, pokrok sa dosiahol v záväzkoch dosahovanie štruktúrálnych zmien, napríklad podpora investícií do malých a stredných podnikov, podpora čistej mestskej dopravy, rozvoj aktívnych opatrení pre trh práce, a obnova zdravotnícke a vzdelávacej infraštruktúry. Komisia to uznáva aj v, vo svojom oznámení, avšak rovnaký pokrok sa nedosahuje vo všetkých oblastiach. Ten pokrok sa neodzrkadluje v všetkých aspektoch koheznej politiky. My sme presvedčení o tom, že sa nedosiahol pokrok, alebo ten pokrok je nedostatočný v oblastiach, ktoré spadajú do kompetencií nášho výboru energetika, energetická politika. 1% finančných prostriedkov sa šíva na energetiku, no a, a zdroje a 20% z toho na zvýšenie účinnosti využívania energie za 3 mesiace sme dosiahli veľký pokrok, no a, a bohužiaľ nie vo všetkých oblastiach, tak ako som už povedal. Alebo bol dosiahnutý veľmi malý pokrok, a veľmi nerovnomerne. No a súčasne investície do IKT sú veľmi nízke, v jednotlivých členských štátoch aj veľmi kolíšu. Pri v našom stanovisku by sme mali zdôrazniť niektoré kľúčové body. Poprvé, komisiu požiadame, by zaistila, že úspory energii budú uvedené v podmienkach, ktoré sa budú používať na pridelovanie eh, finančných prostriedkov z kohezných fondov. Po druhé, množstvo finančných prostriedkov využité na projekty obnoviteľných a udržateľných eh, zdrojov energie mali byť zvýšené. Okrem toho sme zaznamenali a rovnako to je uvedené v našom stanovisku, že V rámci členských štátov sa investície rozvíjajú veľmi nerovnomerne, no a preto žiadame komisiu a členské štáty, aby zvýšili podporu IKT a hlavne tak, aby podporovali inovácie a zvýšili snahy o podporu investícií do nových sietí. To sú nové vysokorýchlostné siete, ktoré zaručia prístup na internet všetkým ja si myslím, že tento posledný bod je mimoriadne dôležitý. Treba upozorniť na to, že prístup k internetu, rovnaký pre všetkých, je jeden z najprogresívnejších inovatívnych cieľov, aké má Európska únia. Ak sa obrzieme do minulosti, za tých eh, ostatných 100-150 rokov sa zaviedla povinná školská dochádzka od istého veku. A myslím, že teraz treba prijať podobný krok podobného významu. A totiž zaistiť všetkým občanom eh, prístup internetu a prekonať tú digitálnu priepasť medzi bohatými a chudobnými. To v našom stanovisku veľmi jasne hovoríme. No a e, na záver by som povedal, že medzi tieňovými spravodajcami a spravodajcom teda e, boli veľmi intenzívne kontakty, ktoré iste nám pomáhali našej práci. Ďakujem pekne aj ja. No a Chcem sa spýtať, či má niekto nejaké pripomienky. Vidím, že nie. Chcela by komisia niečo dodať. Nech sa páči, máte slovo. Ďakujem pekne, pán predseda. Gabriela Kukučková z DG Regionálna politika. Chceli by sme poďakovať spravodajcovi za návrh jeho stanoviska. Komisia víta odporúčania, ktoré sú uvedené návrhu tohto stanoviska. Sme s nimi veľmi spokojní. Len pár stručných pripomienok k otázkam kondicionality a výške podielu z kohezných fondov do energetiky. Takže v súčasnom programovacom období pravidla pre investovanie v rámci koheznej politiky sú uvedené príslušnom nariadení komisie o regionálnej politike. No a v rámci tohto nariadenia sa nikde neuvádza nejaká kondicionalita. Avšak komisia sa týmto potom zaoberá a bude sa tým zaoberať v rámci budúceho, nasledujúceho programového obdobia. Táto problematika bude v nasledujúcich mesiacoch diskutovaná v rámci verejných dialogov a to predovšetkým na e, fóre o koznej politike vo februári. Komisia samozrejme chce e, posilniť e, kvalitu politiky a to zavedením pravidel podmienok, ako aj podmienok na úspory energií. Takže touto otázkou sa budeme zaoperať. No a ďalšia vec o výške investícií do energetiky v rámci kohezného politiky. Komisia rieši túto otázku na základe bilaterálnych kontaktov s jednotlivými krajinami. No a treba dodať k tomu, že je na členských štátoch, aby oslovili komisiu a začali alebo spustili iniciovali túto eh, diskusiu. Takže členské štáty musia urobiť prvý krok. Komisia má nástroj Jasper, je to nástroj technickej pomoci pre členské štáty pri implementácii veľkých projektov, kam patrí aj energetika. No a tento nástroj chce zvýšiť kvalitu a kvantitu projektov v kľúčových sektoroch. Takže toto sú naše pripomienky k vašim odporúčaniam. Ďakujem pekne. Ďakujeme veľmi pekne. No a ďalšie pripomienky vidím, že eh, nie sú. Takže kolega, tiež vám môžem pogratulovať. Eh, Lehota na prekladanie pozmeňujúcich návrhov 11. novembra 12.00. No a teraz, ak dovolíte, eh, tak prejdeme k bodu 15 No a kolega, ak s tým kolega Remek súhlasí, tak môžeme začať teraz sa o tomto bode. Politické skupiny myslím, že sa postarajú o, a budú informovať tieňových spravodajcov, aby nevznikli žiadne problémy. Takže, kolega Remek, máte slovo, nech sa páči. Ďakujem pekne, pán predseda aj keď je to trochu neočakávaný, neočakávané a je to pomerne skoro ráno, tak sa pokúsim. Tá správa je na stole dostatočne dlhú dobu a mám pocit, že nielen ja, ale aj ostatní spolupracovníci. Jednak, že to veľmi dlho trvá a za druhé, že situácia je približne rovnaká, respektíve horšia ako na začiatku, keď sme sa chceli do toho pustiť. Horšia v tom zmysle, že v podstate ostávajú analogické problémy samotného projektu, a to predovšetkým vyriešenie spôsobu financovania a samozrejme, ako ďalej pokračovať. Z tých informácií, ktoré mám k dispozícii, zúčastnil som sa viacerých konferencií na vysokej úrovni, Mám dojem, že samotný projekt nikto nespochybňuje. A zopakoval by som rovnaké dôvody, ako som hovoril, a sú čiastočne uvedené aj v tej správe a v tom materiáli, ktorý bol k dispozícii. A samozrejme, je to kvôli tomu, aby Európa zostala konkurencieschopná s ostatnými centrami a strediskami v tejto oblasti, hlavne USA, Rusko, Čína, ale aj ďalšie kľúčovým momentom z môjho pohľadu zostáva to, že stále komisia nepublikovala základný informačný materiál, ktorý komisia dávno slubovala. A myslím, že pokiaľ nebude ten materiál predložený alebo nebude k dispozícii pre nás, tak myslím, že nemá zmysel dokončovať našu správu alebo ďalej na nej pracovať. Je jediné miesto, kde sa schádza schádza tá informovanosť a tie kľúčové poznatky. A rovnako by som povedal zámery, a to je práve v komisii. V posledných chvíľach, v poslednom období, sa viackrát opakovalo, že tá vesmírna politika bude publikovaná v celkovej správe o priemyselnej politike. Bohužiaľ sme však nemali príležitosť ani včera, ani dnes si vypočuť pána komisára, takže úplne na nové informácie tiež, alebo jeho názory tiež nemáme k dispozícii. Druhá vec, ktorú považujem za kľúčovú, je, že aj niektorí, niektoré, ale nechcel by som to hovoriť konkrétne, ale možno to tak vyzerá, že aj niektoré členské štáty v podstate nepodporujú tento projekt. A myslím, že to súvisí tiež s prácou komisie, aby toto všetko identifikovala a tú informáciu nejakým spôsobom poskytla. Myslím, že na úvod to stačí. Samozrejme, je to veľký záujmom si vypočujem ostatných kolegov, ktorí sa tomu budú chcieť vyjadriť. No a na teraz to je všetko a ďakujem vám za pozornosť. A ja ďakujem pekne. Kolega Březina ako prvý sa prihlásil. No ja ďakujem. Ja by som chcel podporiť stanovisko spravodajcov, pretože dlho a netrpezlivo čakáme na informácie, ktoré k tej správe nutne potrebujeme. Ja by som možno zašiel ešte ďalej ako spravodajca a vyzývam vedenie výboru, aby prostredníctvom predsedníctva parlamentu predložilo oficiálnu otázku komisii, čo sa v tejto veci vlastne deje. My nie sme schopní identifikovať, čo je dôvodom meškania. Samozrejme, môžete to zodpovedať komisia, môže to byť akákoľvek iná komplikácia, ale veľmi by nás zaujímalo, kde tento dokument vázne pretože tak, ako povedal pán spravodajca, bez toho sa nepohneme ďalej. Ďakujem za pozornosť. No a ja ďakujem. Ako ďalší Požeral slovo pán Tošenovský. No ja sa pripojím ku svojim kolegom. Ďakujem pekne, pán predseda. Pretože ako spravodajca pre Galileo komisia neustále opakovala, že k celému projektu je potrebné ešte dodať finančné riešenie a že toto finančné riešenie by malo byť predložené na neskôr do konca roku, prípadne na začiatok budúceho roku. Rovnako sa hovorilo o projekte z hľadiska riešenia majetkového, tak aby bolo dlhodobo jasné, kam celý projekt bude smerovať ja si myslím, že skutočne po schválení nové, nového administratívneho riešenia Galilea sme zostali stať na mieste a nemáme, minimálne tu vo výbore ďalšie informácie a preto podporujem kolegu Remka v tom, aby táto správa mohla byť komplexná a videli sme skutočne kam tieto projekty smerujú a aký výsledok bude po roku 2013, prípadne v roku 2014, pretože vieme, že to sú roky, ktoré sú veľmi zásadné z hľadiska fungovania celého systému. Takže ja sa pripájam k mojim kolegom so žiadosťou, aby sme dostali viacej informácií a bohužiaľ sa nepodarila návšteva pána komisára, tak aby sme mali aktuálne informácie, aký je vývoj. Znovu opakujem, že tu že bol predložený prísľub a vyplýva to aj z diskusie, že budú zdržané finančné rámce a majetkové. Bez toho sa skutočne nedokážeme pohnúť ďalej a táto správa by mala byť komplexným riešením celého riadenia projektu. Ďakujem pekne za pozornosť. Ďakujem pekne. Ešte nejaké ďalšie pripomienky? Je tu niekto z komisie, kto by sa k tomu chcel vyjadriť? Áno. Tak nech sa páči. Ďakujem pekne, pán predseda. Komisia dodržala ale teda kvôli zmenám programu bohužiaľ nemáme, nemôžeme dať aktuálne informácie. Ja zohľadním vaše pripomienky a neskôr sa k tomu vyjadríme. Ďakujem pekne. Dobre, a ja ďakujem veľmi pekne. Pán Remek, chcete niečo dodať? No je to samozrejme bohužiaľ temer pravidlom. Je v také závazné veci, ako je projekt jeden z najväčších Európskej únie a ktorý sleduje celý svet že tak trochu improvizujeme. Je to môj pocit a samozrejme to nám neprospieva. Musím povedať, že som tiež zaznamenal, a to nie je len v poslednom období, že bohužiaľ verejná mienka v Európe, buď preto, že nechápe, ale neviem presne, a nepoznám presne dôvody a myslím, že to nepozná nikto, nás v tomto projekte nepodporuje. Myslím, že hlavne preto, že nevidia praktický dopad. A čo s tým súvisí? Množia sa úniky informácií alebo zaručené informácie, ktoré naopak na verejnosti tento projekt zahádzajú. Mne to je veľmi ľúto, pretože to v podstate nie je pravda a je to minimálne zavádzajúce. Škoda, že sme nenašli riešenie tak, už sa k tomu bavili, v kľudnej, situá- v kľudnej situácii a možno, že začneme k tomu čo povedať, čo by som sa divil, ale skoro by som chcel povedať, aby sme sa seriózne o tom porozprávali a ďakujem kolegom, ktorí vystúpili, že ma podporili. A ja možno zvážim alebo navrhnem, alebo podporím stanovisko pána Breziny, Březiny. Možno to robíme tak, že sa zídeme na úrovni tieňových spravodajcov a skúsime niečo ďalšie vymyslieť alebo navrhnúť kolegom, ako ďalej postupovať. A teraz ďakujem za pozornosť. Ďakujem veľmi pekne. Ja veľmi chápem vaše slova, to skutočne nie je priateľné. A tiež myslím, pán že by ste návrh kolegu Březinu by ste mali využite eh, zasadnutia so spravodajcami, tieňovými spravodajcami. E, možno jeden môj návrh, možno by som e, v spolupráci s vami mohol napísať list komisárovi Tajanimu a to nejak podporiť. Ale to musíte vy rozhodnúť, ja to len ponúkam. Pretože myslím, že to už trvá celé mesiace, nedostaneme, nedost, nepostupujeme nikam ďalej, treba vyslať signál. Takže návrh zasadnite, porozmýšľate nad tým, <coughs> Ja som ochotný to urobiť buď sám, alebo s vami, s vami všetkými napísať list a vyvinúť tak istý tlak. Shodneme sa na tom teraz dobre. Ďakujem veľmi pekne a požiadam sekretariáta, aby túto vec ďalej sledovali. No, tým sme odbavili aj bod 15. Máme chvíľu času, pretože hlasovanie začína až, 10, až od 10.00, takže máte čas na kávičku, ale 10.00 sa vráte pretože môžete počítať s tým, že začneme presne.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 Meine, kann man beginnen? Kann ich äh, liebe Kolleginnen, liebe Kollegen. Milé kolegyne, milí kolegovia, teraz prichádzame k bodu hlasovanie. Dnes je to relatívne dôležité, ale aj komplikované. Budem vám vďačný, keď mi predtým ešte nechať dve minútky a budete ma počúvať, pretože je tu niekoľko informácií, ktoré treba predložiť. Poprvé, po hlasovaní sa opäť vrátim k bodu 15 a síce vesmír, pretože zastupkynia komisie medzi tým prišla a chcem požiadať alebo dať príležitosť komisii, aby sa k tejto téme vyjadrila je tu veľmi široká rozpráva s otvorenými otázkami, takže po hlasovaní by som bol vďačný, že tí kolegovia, ktorú, ktorí chcú ísť von, aby vyšli von rýchlo a tí kolegovia, ktorých téma zaujíma, aby tu zostali, aby sme mohli potom porozprávať sa s komisiou o tejto otázke. Druhá poznámka. Aj tu veľmi prosím o vašu pozornosť. Včera večer myslím o 8 alebo 9 som dostal hlasovacie zoznamie a o 9 alebo 10 som dostal za moju frakciu. Teraz sa nechcem k tomu vyjadrovať, prečo a tomu tak je a ako tomu tak je, ale hovorím vám, že pri budúcom hlasovaní čo sa týka zoznamov e, hlasovacích, ktoré prídu neskoro večer, ja ich nepríjmem na hlasovania, posuniem hlasovanie. Ja vám poviem prečo. Pre mňa už bolo veľmi ťažké ako pre predsedu a pár ľudí mi e, pritom pomáhalo. Bolo zložité pre mňa, aby som si to prezrel. Takže pre kolegov, ktorí tu hlasujú, je to nemožné, aby, aby sa ráno riadne hlasovalo. To je proste nemožné. A žiadnemu kolegovi ani kolegovi nechcem niečo vyčítať, ale ak chceme skutočne rozumne hlasovať, nemôžeme takto postupovať. Preto vás poprosím, počúvajte, hlasovacie zoznamy musia byť predložené už popoludní, aby si to kolegovia mohli pozrieť. Keď to nejde, tak potom hlasovanie bude odložené. To nie je zlé, ale tak to potom urobíme. Teda to bude nepríjemné, ale tak to urobíme. A ja už som to dnes chcel urobiť, ale témy sú dôležité. E, čas nás tlačí a ten týždeň, ktorý bol za nami, bol mimoriadný, kde tu bolo málo kolegov, boli tu mimoriadne ťažkosti, takže prosím vás o porozumenie a dúfam, že jednoducho si to nemôžeme navzájom robiť. To je druhá poznámka. Tretia poznámka je, že chcem poprosiť o porozumenie. Je tu zoznam s novými hlasovaniami, je to dosť komplikované. Dnes máme ten problém, že obsluha techniky sa ešte musela upraviť. Luis tu nie je, on je jediný zo sekretariátu, ktorý dokázal e, obsluhovať toto. Je to nepochopiteľné, ale nemusím tomu ani rozumieť. Takže teraz sme sa pokúsili toto zorganizovať Prosím vás trošku o trpezlivosť. Dúfam, alebo verím, že to bude fungovať, ale trošku trpezlivosti potrebujeme. Potom mám ešte jeden bod, e, formálny bod pro- programu. Náš kolega sa hlásil. Mám faktickú poznámku. Pán predseda, veľmi s vami súhlasím, že nie je to dobrá práca, keď dostaneme hlasovacie zoznamy tak neskoro. A ja navrhujem, aby sme si toto dali na najbližšie stretnutie koordinátorov, aby sme si to zanalizovali. Tie správy, kde máme technické strentutia, môžeme vyriešiť podrobnosti a zoznamy prídu na čas. Ale tie správy, kde sú dôvody, ktoré nechcem podrobne popisovať, je tam stratégia určitých politických skupín, aby neumožnili e, stretnutie, technické stretnutie, a Čo sa stane? Je potom málo e, času medzi tieňovými a potom technické e, podrobnosti sa nevyriešia a to znamená, že je tam obrovské oneskorenie a stres na konci. A ja si myslím, že by sme mali o tomto hovoriť podrobne s, koordina- s koordinátormi, aby sme našli riešenie. Ďakujem pekne. Ďakujem vám za poznámku a za podporu, pán Hudín. Áno, pán predseda, chcem sa pridať k tomu, že všeobecne povediac môžeme povedať, že dochádza k zhoršovaniu kvality práce parlamentu. Často sa hlasuje o niečom a my nevieme presne o čom pozmenujúce návrhy dostávame často príliš neskoro a koordinátori e, konajú zle, keď prijímajú to, že všetko sa prekladá len v angličtine, takže zhoršuje sa naša práca, zhoršuje sa preklad do rôznych jazykov a ja žiadam, aby sme túto situáciu zlepšili. Ďakujem pekne a môžete si byť istí, že sa nebude dlho diskutovať, na budúce sa bude už skutočne konať. Takže teraz sa pokúsme sa venovať jednotlivým témam. Prvé hlasovanie je hlasovanie k otázke kúle, k uhliu. Pán Žado, podklady tu máte, takže začneme s hlasovaním. Takže hlasovanie posmenujúcemu návrhu 28. Kto je za? Kto je proti? Zdržali sa schválené 66 kto je za? Proti? Zdržali sa zamietnuté 67 za. Proti? Zdržali sa prijaté 68 za. Proti? Zdržali sa prijaté 69 za zamietnuté. Nie, musíme hlasovať. 69. Kto je za? Proti? Zdržali sa prijaté 70 za, proti. Môžem sa ešte raz pozrieť. 70 opakovanie, prosím. Za. Kto je proti. Zdržali sa zamietnuté 12. Kto je za? Proti? Zdržali sa. Zamietnuté 71 za. Proti? Zdržali sa prijaté 72. To odpadá. 13 za. Proti? Zdržali sa zamietnuté 74 za. Proti? Zdržali sa zamietnuté. 70, 74 za, proti, zdržali sa zamietnuté. Kompromis 1 za, proti, zdržali sa prijaté. Preveriť? Dobre, môžeme to preveriť. Takže kompromisný návrh 1. Takže musíme si preveriť e, hlasovanie kvôli technickému problému. Takže testové hlasovanie pre... Nie, teda skúšobné hlasovanie. Je počasie pekné alebo nie? EPP je tam jeden navyše, dvaja navyše. Teraz je EPP v poriadku. Takže hlasujme znova. Tak teraz hlasujeme ku kompromisnému návrhu 1. Hlasovanie zahájené. Ukončené. A výsledok je... Je to jasné. Potom, či je prijaté 14 za, proti, zdržali sa prijaté 15 za, proti, zdržali sa prijaté kompromisný návrh 2 za, proti, zdržali sa zamietnuté 85 za, proti, zdržali sa zamietnuté 86, to bolo spolu s tým, to bolo identické, prepačte, 84 za, s, s ústnym pozmeňujúcim návrhom. Za. 84 s ústnym návrhom. Kto je za? Proti. Nie je to jasné, ešte raz prosím. Takže 84 spolu s ústnym pozmenujúcim návrhom. A urobíme to elektronickým hlasovaním. Hlasovanie zahájené. EPP 1 navyše. A prijaté. 83 s ústnym návrhom odpadá. A, takže 16 za, proti, zdržali sa zamietnuté 87 za, proti, zdržali sa prijaté 88 za, proti, zdržali sa zamietnuté kompromis 3 za, Je tu nejaký problém, pán Markankievič? Ja by som chcel nahradiť eh, slovo only a vyškrtnúť ho. V druhej časti paragrafu. Ja. A časť toho odseku. Takže kompromisný návrh 3. Stalo sa, že to je dohodnuté, predpokladám, medzi spravodajcom. Čiže slovo only bude vyškrtnuté. Súhlasíte? Ústný návrh, áno. Takže kompromis 3 s touto malou zmenou. Kto je za? Kompromis 3 so zmenou proti. Zdržali sa prijaté 85 za. 85. Prepačte, hovorí predseda. 95. Moja chyba, hovorí predseda. Čiže 95. Kto je za? Proti? Zdržali sa prijaté. Kompromis 4. Za za, proti, zdržali sa tiež prijaté. osemnáctka za, proti, zdržali sa prijaté 100 za, proti, zdržali sa preveriť. Nie som si istý, takže 100, kontrola, hlasovanie zahájené ukončené. Prijaté. 19 za. Proti. Zdržali sa. Zamietnuté. Zamietnuté. 101 101 za, proti, zdržali sa zamietnuté. Z 120, 102, 103 padá, 20 odpadá, 104. 103 musíme hlasovať, takže 103 za, proti zdržali sa prijaté. Dvaciatka je vybavená, 104 odpadá, 21 za, proti, zdržali sa prijaté, 105 za, proti, zdržali sa prijaté, 22 za, proti, zdržali sa prijaté, 23 za, proti, zdržali sa pri, zamietnuté 106 za, proti, zdržali sa zamietnuté 24 za, proti, <clears throat> zdržali sa zamietnuté. Preveríme si to, radšej bolo to tesné. Takže 24, preveríme si. a ukončené prijaté. 107. Za, proti, zdržali sa. Zamietnuté 25 za, proti, zdržali sa. Nerozoznám to, prepačte, musíme ešte raz. 25, prosím, zdvihnite ruky. Za, ukážte ruky. 25 Držte ruky hore. Proti. Zdržali sa. Musím to elektronicky preveriť, nie som si istý. Prepačte, takže 25 za. Teda hlasovanie zahájené. Ukončené. Prijaté. 26 za. Proti zdržali sa zamietnuté, 108 za, proti, zdržali sa prijaté, 109 za, odpadá, prepačte, 109 a 110 odpadávajú, 27 za, proti, zdržali sa zamietnuté, 112, 113, 114, hlasovanie. Za, proti, zdržali sa. Elektronické hlasovanie, prosím. Ťažko sa to rozoznáva. Hlasovanie zahájené, 112, 113, 114. Hlasovanie ukončené. 1 PPP na, EPP navyše. Musíme to zopakovať, prepačte. Bola tam chyba. Musíme to urobiť ešte raz. Takže 112, 113, 114, hlasovanie zahájené. Je to v poriadku teraz? Dvaja, o dvoch viac môže hlasovať zo strany EPP. Prijaté. Takže teraz ideme k 29. To je za, proti. Ešte raz prosím. 29. Za. Proti. Zdržali sa prijaté 30. Za. 30. Proti Držali sa. Preveríme, prosím. Prepačte, nie je to také jednoduché. 30 ešte raz. Hlasovanie zahajené. EPP môže viac. Takže zamietnuté. Takže ide 30 za Prepačte, hovorí predseda. 31, 32 odpadajú, dvojka odpadá, kompromis 5. Tric, 31 musí sa hlasovať, pretože tam to druhé bolo zamietnuté. Takže 31 za, proti, zdržali sa. Preveríme. 31. Ček. Hlasovanie zahájené. 1 EPP. Navyše uzavreté prijaté. 32, potom musíme potom tiež hlasovať. 32, kto hlasuje za? Proti? Čiže 32. Ešte raz, kto hlasuje za? Ďakujem. Proti? Zdržali sa. Tým je to prijaté. Dvojka. Za. Proti? Zdržali sa. Prijaté. Kompromis 5. Za. Proti? Preveríme. Kompromis 5. Hlasovanie zahájené. jeden EPP, dvaja EPP navyše. Ešte raz, prosím, ukončené. To sa robí, hovorí predseda. Musíme hlasovať znova, bol tam technický problém ešte raz. Hlasovanie zahájené. Ukončené. Dobre, môžeme uzavrieť prijaté. Je to predsa jasné, 27 za, 25 proti, jeden sa zdržal. Teraz 33. Kto je za? Kto je proti? Kto sa zdržal? Prijaté. 34. Áno. To odpadáva. Aj 35. Takže trojka. Kto je za? Kto je proti? Kto sa zdržal prijaté? 36. Kto je za? Kto je proti? Overme to, prosím. Prepačte, 36 elektronicky, hlasovanie otvorené. Za EPP hlasuje o jedného viac. Ešte stále prosím jedného člena za EPP, aby stiahol hlasovaciu kartičku. Už je to v poriadku. 27 za, 27 proti, to znamená zamietnuté. Kompromis 6. Kto je za? Kto je proti? Kto sa zdržal? Zamietnuté. Žiadosť o overenie, predseda nesúhlasí, bolo to jasné. Aj tak chcete overiť? Overme kompromis 6, elektronické hlasovanie otvorené. Končím hlasovanie. Jasno, väčšinou zamietnuté. 37. Kto je za? Kto je proti? Kto sa zdržal? Zamietnuté. 41 a 43 spolu. Kto je za? Kto je proti? Kto sa zdržal? Zamietnuté. 38 za, proti, kto sa zdržal, prijaté 39, kto je za, o prepašte, ten odpadá. Je to komplikované, lebo nedie iba o kompromis, ale aj jednotlivé návrhy, takže trošku ťažko sa v tom orientuje. 40 pokračujeme, nie, tá odpadá. 4, návrh 4. Aj ten odpadá? 42? 42 áno, kto je za? 42. Kto je proti? Ešte raz. Pomohli by ste mi, keby ste riadne zdvíhali ruky. 42, kto je za? Kto je proti? Kto sa zdržal? Zamietnuté. Kompromis 7 za. Proti. Overme kompromis 7. Elektronické hlasovanie otvorené. Ukončené. Zamietnuté. 26 za, 26 proti. Pokračujeme 45 -kou. 45 za. Proti. Ešte raz 45 za. Veď kopa poslancov nehlasuje. Proti? To sa zdržal zamietnuté. 44 za. proti, kto sa zdržal prijaté. 5 za, proti, kto sa zdržal zamietnuté. 48 a 49 identické, kto je za, kto proti, kto sa zdržal prijaté. 50, kto je za, kto je proti, kto sa zdržal prijaté. 6 za, proti,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 Overíme. 53 elektronicky. Hlasovanie otvorené. Ukončené. Prijaté. 52. Doplnenie. Kto je za? 52. Kto je proti? Kto sa zdržal? Prijaté. Kompromis 8. Kto je za? Kto je proti? Kto sa zdržal prijaté? I think number nine. Mám pocit, že pokračujeme deviatkou. Áno, 9. Kto je za? Kto je proti? Kto sa zdržal? Zamietnuté. 62 za proti, kto sa zdržal, prijaté. 63 za, proti, kto sa zdržal, prijaté. 10 za, proti, kto sa zdržal, prijaté. 64 za, proti, kto sa zdržal, zamietnuté. 11 za, 64 overíme elektronické hlasovanie otvorené. ukončené. Prijaté. Ďakujem. 11. Za. Proti. Kto sa zdržal? Zamietnuté. 65. Kto je za? Kto je proti? Kto sa zdržal? Prijaté. 46. Kto je za? Kto je proti? Kto sa zdržal? Prijaté. 47. Kto je za? Pardon, ten odpadá. Teraz záverečné hlasovanie. Ale pán Žado sa hlasí ešte o slovo. Nech sa vám páči. Monsieur le Président, euh, je... Pán predseda, ja viem, že sú tu veľké aspekty sociálne, ekonomické, politické, ktoré sú spojené s uhlím. To, čo sme teraz odhlasovali, je dôležité z environmentálneho hľadiska, z sociálneho, aj z ekonomického a toto je absolútne nepriateľné a ja by som nebol rád, keby moje meno bolo pod touto správou naďalej. Ďakujem pekne, hlasujeme teda o celom tomto návrhu. Elektronicky otváram hlasovanie. Končím hlasovanie. Áno, prijaté. Správa bola prijatá, ale komu mám pogratulovať? Asi obsahu. Dobre, ideme k bodu číslo 8. Energetická účinnosť. Správu máte pred sebou, hlasovací zoznam tiež je toho ešte viac, bude to ešte komplikovanejšie. Tak vás poprosím, aby ste boli napomocní. Začíname 63. 63, kto je za? Kto je proti? Kto sa zdržal? Prijaté. Kompromis 7 za. Proti. Kto sa zdržal? Prijaté. 83, kto je za? Zabudol som na niečo? To odpadáva. Takže 83 naozaj. Urobme to rovno elektronicky, čo poviete? 83. Otváram hlasovanie. To by vyšlo určite tesne. Končím hlasovanie. Prijaté. Áno, 28 za, 24 proti. Kompromis 8 za. Proti. To sa zdržal prijatý? Kompromis 8 plus 1 za. Proti. Kto sa zdržal prijatý? 89. Kto je za? 89. Kto je proti? Kto sa zdržal? Zamietnuté. Overenie. 89. Otvorené je hlasovanie. Hlasovanie ukončené. Zamietnuté. Kompromis 9. Kto je za? Kto je proti? Kto sa zdržal? prijatý. Kompromis 10, kto je za, kto proti, kto sa zdržal, prijatý. 107 za, proti, kto sa zdržal, prijatý. Kompromis 11, kto je za, kto je proti, kto sa zdržal, prijatý. Kompromis 12, kto je za, kto je proti, kto sa zdržal, prijatý. 114. Po častiach. Prvá časť, kto je za, kto proti? Kto sa zdržal? Prijatá. Druhá časť za? Proti? Kto sa zdržal? Neviem, ako to dopadlo. Elektronicky. Druhá časť 114. Otváram hlasovanie. Končím hlasovanie. Za EPP jeden poslanec naviac. 27, 27 proti, zamietnuté. Kompromis 12 plus 1, kto je za? Prepačte, vynechal som 116, 116. Kto je za? 116. Kto je proti? Kto sa zdržal? Prijatý. Kompromis 12 plus 1. Kto je za? Kto je proti? Kto sa zdržal? Zamietnutý. 90. Odpadá. 12 plus 1 chcete overiť? Môžeme to spraviť. Elektronické hlasovanie otváram. Hlasovanie. Končím hlasovanie. Zamietnuté. Áno, zamietnuté. 90 teda nie. Kompromis 13, kto je za? Kompromis 13, kto je proti? Kto sa zdržal? Prijatý. Kompromis 14 za proti, kto sa zdržal, prijatý. 91, o tom treba hlasovať samostatne. 91, kto je za, kto je proti, kto sa zdržal, zamietnuté. Kompromis 15, kto je za. Čo sa chcete overiť? 91? Poriadne zvíhate ruky, nebudeme musieť kontrolovať, no ale teraz overíme 91. Končím hlasovanie. Zamietnuté. Kompromis 15. Kto je za? Kto je proti? Kto sa zdržal? Prijatý. Sto dvadsať dvojka, o tej treba hlasovať. A to po častiach. Prvá časť. Kto je za? Kto je proti? Kto sa zdržal? Zamietnutá. Druhá časť. Kto je za? 122. Prvá časť. Hoci to bolo jasné, overíme. Otváram hlasovanie. 122. Prvá časť. Teraz skončím hlasovanie. Zamietnuté. No také dobré oči nemám. 26 za, 26 proti, 0 sa zdržalo, to je zamietnuté. Teraz ale druhá časť, kolegovia. Druhá časť, kto je za, kto je proti, kto sa zdržal, zamietnuté. 124, o tej treba hlasovať. 124, kto je za, kto je proti, kto sa zdržal, zamietnuté. 16, kompromis 16, kto je za, kto proti, kto sa zdržal? Prijatý. Kompromis 17. Kto je za? Kto je proti? Kto sa zdržal? Prijatý. Kompromis 18. Kto je za? Kto je proti? Kto sa zdržal? Prijatý. 150. Kto je za? Kto je proti? Kto sa zdržal? Prijatý. 157 za. Proti. Kto sa zdržal? Prijatý. Kompromis 19. Kto je za? Kto je proti. To sa zdržal. Prijatý. 168. Kto je za? 168. Kto proti? Kto sa zdržal? Prijatý. Kompromis 20. Za. Proti. Kto sa zdržal? Prijatý. 182. Za. Proti. Kto sa zdržal? Prijatý. 186 za. Proti. Kto sa zdržal? Zamietnutý. Overíme 186. -ku. Otváram hlasovanie. Končím hlasovanie. Prijaté. 100. 187. 187, kto je za? Kto je proti? Nemôžeme všetko overovať. Kolegyne, kolegovia, vy stále vykrikujete, ja som ešte nepovedala ani, ako to dopadlo. Takže riadne zdvíhajte ruky. Ešte raz, 187, kto je za? Ručičky hore. Kto je proti? Kto sa zdržal? Prijaté. Zase to chcete overiť? Chápem. A ja by som to bol dal overiť. Dobre, takže 187 elektronicky otváram hlasovanie. Končím hlasovanie. Áno, prijaté. Kompromis 21. Kto je za? Kto je proti? Kto sa zdržal? Prijaté. 194. To odpadá. Kompromis 22 teda. Kto je za? Kompromis 22. Kto proti? Kto sa zdržal? Prijatý. Kompromis 23. Kto je za? Kto je proti? Kto sa zdržal? Prijatý. Kompromis 24. Kto je za? Kto je proti? Kto sa zdržal? Prijatý. 211. Kto je za? Kto je proti? Kto sa zdržal? Prijatý. Kompromis 25. Kto je za? Kto je proti? Kto sa zdržal? Prijatý. Kompromis 26. Kto je za? Kto proti? Kto sa zdržal? Prijatý. 225. -ka. Kto je za 225? Kto je proti? Kto sa zdržal? Prijatý. 226 teda nie. Kompromis 27. Kompromis 27, kto je za? Kto je proti? Kto sa zdržal? Prijatý. 233. Kto je za? Kto je proti? Kto sa zdržal? Prijatý. 534 po častiach. Prvá časť, kto je za, kto je proti, kto sa zdržal, prijatá. Druhá časť za, proti, kto sa zdržal. Overíme druhú časť 234. Otváram elektronické hlasovanie. Končím hlasovanie. Prijatá tretia časť, kto je za, kto je proti, kto sa zdržal? Zamietnutá. Kompromis 28. Kto je za? Kto je proti? Kto sa zdržal? Prijatý. 98. v dvoch častiach. Prvá časť, kto je za? Kto je proti? Kto sa zdržal? Prijatá. Druhá časť odpadá. Pokračujeme 238. doplnenie Spravodajca sa hlasí o slovo. Nech sa páči, pán Benson. Pán predseda, k 238. k druhej časti ide o odsek 28. To je pokryté kompromisom 28. To som chcel povedať. Dobre, takže je to pokryté, nemusíme o tom hlasovať. Pokračujme teda 240 245 Kompromis 29 teraz. Kompromis 29. Kto je za? Kto je proti? Kto sa zdržal? Prijatý. 252. Kto je za? 252. Kto je proti? Kto sa zdržal? Zamietnutý. 253. Kto je za? Kto proti? kto sa zdržal, prijatý. 254, 55, 56, 57, kto je za, všetky identické, kto je za, kto je proti teraz, kto sa zdržal, prijaté. 183, kto je za, kto je proti, kto sa zdržal, prijatý. Kompromis 31 plus 1, je to komplikované, 31 plus 1 teraz, kto je za, kto je proti? Kto sa zdržal? Prijatý. Kompromis 32. Kto je za? Kto je proti? Kto sa zdržal? Prijatý. 272. Doplnenie. Pán Benson? Aj tu technická poznámka. Je to pokryté 32. Ďakujem pekne, hovorí pán predseda, čiže aj to je tým pádom vybavené. Pán Žado to tuším vidí inak a dávam mu slovo. Pán predseda, ospravedlňujem sa, ale ja s tým nesúhlasím. Ten návrh podľa mňa nie je pokrytý 32. Dobre, názory sa rôznia rozchádzajú. Ako to rozhodneme, jeden hovorí, že áno, druhý hovorí, že nie. Je to návrh pána Žado, už minule to bolo takto. Ako postupovať v takomto prípade? Je to potrebné objasniť. Ja myslím, že musíme hlasovať. Keď autor návrhu na tom trvá, tak ak dovolíte, dal by som to odhlasovať. Takže 272, mm, mm, o tom budeme hlasovať. 272, kto je za, kto je proti, kto sa zdržal, bolo to zamietnuté. Dobre, problém bol vyriešený. 284 je bezpredmetná. 284 284, 85, 86 budeme spoločne o tom hlasovať. Môžeme. Dobre, takže 284, 85, 86, kto je za? proti, zdržali sa. Tak to nebolo prijaté, teraz zamietnuté kompromis 32 plus 1. No dobre, tak si to skontrolujeme. Kontrola 284, 285, 286. Ček otvorené hlasovanie, hlasovanie ukončené a bolo to prijaté. Rozdielom jedného hlasu. Dobre, ďakujem pekne. Kompromis 32 plus 1, kto je za? Proti? Zdrhali sa prijatí. Kompromis 33. Za? Proti? Zdržali sa prijatí. Kompromis 34. Za? Proti? Zdržali sa prijatí. Kompromis 35 Kompromis 35 za. Proti. Zdržali sa prijatí. 301 za. Proti. Zdržali sa. Kontrola. 301 kusy skontrolujeme. Hlasovanie je otvorené. Na jedného člena EPP je tu najviac. Hlasovanie je ukončené. A bolo to prijaté. Teraz kompromis 36. Za. Proti. Zdržali sa prijatí. Kompromis 37 za. Proti. Zdržali sa prijatí. Druhá časť 311. -ky osobitné hlasovanie. Kto je za? Proti? Zdržali sa? Zamietnutá. Ústny pozmeňujúci návrh. Takže si skontrolujeme druhú časť pozmeňujúceho návrhu 311 s ústnym pozmeňujúcim návrhom. Takže bez ústneho pozmeňujúceho návrhu, len o druhej časti budeme hlasovať v elektronickom hlasovaní. Je otvorené. Ukončené. A bolo to prijaté. No a teraz ústny pozmeňujúci návrh. Kto je za? Proti? Bolo to prijaté ale skutočne ťažko sa mi to identifikuje, takže 312, kto je za, proti. Check. Kontrola 312. Open. Close. Adopted. No a bolo to prijaté. Nože. Skutočne dá sa teraz ťažko odhadovať. Kompromis 38 za, proti, zdržali sa prijatí. 321 za, proti, Takže to si tiež skontrolujeme. 321. Hlasovanie je otvorené ukončené a bolo to zamietnuté. 322 za, proti, zdržali sa zamietnutí. 324 za, proti, to bolo príliš rýchlo, takže 324 za, proti, zdržali sa prijatí. 325 za. Proti. Zdržali sa. Prijatý. Kompromis 39 za. Proti. Zdržali sa. Prijatý. 328 za. Proti. kontrola. Otvorené hlasovanie. ukončené. A bolo to zamietnuté. 329. 329, kto je za? Proti? Zdržali sa zamietnutý kompromis. Takže 329, kontrola, hlasovanie otvorené. Bitte alle abstimmen. Jetzt haben es, ja. Closed ukončené, prijatý kompromis 41 za, proti, zdržali sa, prijatý kompromis 40 za, proti, zdržali sa, prijatý 334, ten bol stiahnutý, 337 za, 337 za, proti. Ten 334 bola stiahnutá. 337 je prijatá. Kompromis 42. Za. Proti. Zdržali sa. Prijatý. 339 za. Proti. Zdržali sa. Prijatý. 343 za. Proti. Zdržali sa. Prijatý. 344 v dvoch častiach. Prvá časť je pokrytá kompromisom, druhá časť za, proti, zdržali sa, prijatí. 346 za, proti, zdržali sa, prijatí. Kompromis 43, to je za, proti, zdržali sa, prijatí. 349 za, proti, zdržali sa prijatí. Kompromis 45 za, proti, zdržali sa prijatí. Kompromis. Kompromis 46. Pán Bencen. Áno, sa návrhu 364. To je pokryté kompromisom 39. Dobre, takže teraz kompromis 46. Kompromis 46, kto je za? Proti? Zdržali sa? Prijatý. 371 za. Proti? Zdržali. Zdržali sa? Prijatý. 372 za. Proti? Kontrola. 372 kontrola. Hlasovanie otvorené a ukončené. A bolo to zamietnuté. 373 za, proti, zdržali sa. Takže to skutočne neviem. 373, kto je za, proti, zdržali sa prijatí. 375 za, proti, zdržali sa zamietnutý. Takže kontrola 375 otvorené ukončené a bolo to prijaté. Niekedy no, rozdiel jedného hlasu sa ťažko, ťažko vidí. 376 za proti, zdržali sa prijatí. 378, kto je za, proti, zdržali sa zamietnutú. 379 za, proti, proti, zdržali sa prijatí. 385 v troch častiach, prvá časť za, proti, zdržali sa zamietnuté, druhá časť za, Takže prvá časť kontrola, hlasovanie je otvorené. Hlasovanie je ukončené. A bolo to zamietnuté. Druhá časť za, proti, zdržali sa zamietnuté. Kompromis 47 za, proti, zdržali sa prijatý. Kompromis 48 za, proti, zdržali sa prijatý. 397 za, proti, zdržali sa kontrola, 397 kontrola, Hlasovanie otvorené. Ukončené. 397 tu kontrolujeme. Hlasovanie je ukončené. Bohužiaľ bez mikrofónu. Ešte raz to zopakujem. Niektorí možno hlasovali nesprávne nepočuli. 397 elektronické hlasovanie je otvorené. Teraz. Ukončené. A bolo to zamietnuté. Dobre, teraz 400, 400, 400, kto je za, proti, zdržali sa prijatí. 402. Nie je prijatý. Teraz kompromis 49. 400. Teraz 49 ja tu mám na zozname. Kompromis 49, kto je za? Proti? Zdržali sa prijatý 410 za? Proti? No, príliš rýchle. 410 za? proti, kontrola 410, hlasovanie otvorené, ukončené a bol zamietnutý 411 za, proti, zdržali sa prijatí, 412 za, proti, zdržali sa prijatí, 400 13 za, proti, zdržali sa zamietnutí. 414 za, proti, zdržali sa prijatí. 415 za, 414, kontrola, otvorené, ukončené. Zamietnuté. 415 za, proti, zdržali sa, prijatí. 416 za, pretože 414 nebola prijatá, 416 za, proti. Takže 416, kto je za, proti. Takže si to musíme skontrolovať, pretože je to veľmi tesné. Otvorené. Jedného EPP naviac. Ďakujem. A bolo to zamietnuté. 417 za. Proti. Zdržali sa prijatí. 418 za. Proti zdržali sa, zamietnutí. 418 za, teda otvorené. Ukončené. Prijaté. 420 za. 420 za. Proti Zdržali sa zamietnuté, ale myslím, že si to skontrolujeme. 420 kontrola otvorené, zatvorené. A bolo to prijaté. 424 za. Proti. Zdržali sa prijatí. Teraz kompromis 1. Kompromis 1 za. Proti. Zdržali sa. Prijatý. 14 za. Proti. Zdržali sa. Prijat. Zamietnutý. 16 za. Proti. Zdržali sa. Zamietnutý kompromis. Takže 16 si overíme otvorené. Prosím všetkých, aby hlasovali. Ukončené. Prijatý. Kompromis 2 za. Proti. Zdržali sa prijatý. Ústny pozmeňujúci návrh 20, kto je za. Kolega Kvadras by rád niečo povedal. Takže keď všetci, všetci tu budú hlasovať, tak aké je najvyššie číslo, ktoré, ktoré vznikne z rátaním všetkých opravnených hlasov. Takže ak všetci, ktorí majú právo hlasovať, budú hlasovať, aké je, aké je aký je ten celkový počet. No, 53, ale mení sa to, pretože nie vždy hlasujú všetci kolegovia. To ja nemôžem zmeniť. E, nie vždy hlasujú všetci kolegovia. Dnes to bolo 53 52. Je nás tu 60. 60 za bežných okolností. Nie. 55. 55 ak sú tu všetci. A 53 bol dnes zatiaľ maximálny počet. Takže dvaja členovia chýbajú. No, ďakujem pekne. Tak teraz budeme hlasovať kompromis 1. Takže ešte raz kompromis 1. <clears throat> Kto je za? Prepačte, už sa mi to poplietlo, hovorí predseda. Prepačte ešte raz. Mali sme kompromis 2 a boli sme pri 20 ústne. Ústny návrh za, proti, zdržali sa prijaté. Kompromis 3 za, proti, zdržali sa prijaté. 24 za, proti, zdržali sa prijaté. Preveriť. Takže preverme si 24 zahájené. Všetci hlasovali? Hlasovali všetci? Nie. Dobre, ukončené. Prijaté. Kompromis 4, to je za. Proti, zdržali sa prijaté. Kompromis 5, za. Proti, zdržali sa prijaté. 36 v dvoch častiach. Prvá časť za, proti, zdržali sa prijaté. Druhá časť za, proti, zdržali sa zamietnuté. Teraz 37, 38, 39. Kto je za? Proti? Musíme to preveriť. 37, 38, 39 preveriť. Hlasovanie zahájené. Ukončené. Prijaté. 41 za. Proti. Zdržali sa prijaté. Kompromis 6 za. Proti. Zdržali sa prijaté. 44 za. Proti zdržali sa zamietnuté 45. Takže 44 hovorí predseda. 44 hlasovanie zahájené. Ukončené. Prijaté hovorí predseda, ale opravuje sa zamietnuté. A celkom jasne. 45 za, proti. Preveríme. 45, hlasovanie zahájené. Ukončené. Prijaté. 46 odpadá, 47 za, proti tam sa vám, ale však tým bokom niekto odmieta pracovať. Ale kompromis 6 plus 1 za, proti, zdržal sa, prijaté. 48, dve časti. Prvá časť za, proti, zdržali sa, prijaté. Druhá časť za, proti, zdržali sa, Myslím, že zamietnuté. Kto kričí ček? Dobre, preverme druhá, druhú časť. Hlasovanie zahájené. Ukončené. Prijaté. Päťdesiat za. Proti. Zdržali sa. Prijaté. 52 za, proti, zdržali sa zamietnuté 53 za, proti, zdržali sa prijaté 54 za, proti, zdržali sa prijaté 55 odpadá, 56 za, proti, zdržali sa prijaté 57 ústnym pozmenujúcim návrhom. Čo to tu máme? Áno, 57 s ústnym návrhom za. Paul bych má slovo. Je to môj pozmenujúci návrh a ja si myslím, že je to príliš e, prísne a ja som proti ústnemu návrhu Takže pán Rubik chce hlasovať bez ústneho návrhu v pôvodnej forme. Takže kto je za? Bez ústneho posmenujúceho návrhu za, proti, zdržali sa prijaté. Myslí vážne? Dobre. Čiže návrh kolegu Rubika 57, preveríme, hlasovanie zahájené. ukončené tesnou väčšinou prijaté. Čiže 58 vybavené, 59 za, proti, zdržali sa zamietnuté 60. Odpadá, nie? Takže treba hlasovať o 60 za, proti, zdržali sa zamietnuté preveriť, 60 preveriť, zahájené. Prijaté. Zamietnuté. Aha, je to nerozhodné, takže zamietnuté. 61 odpadá, takže 62 za, proti, zdržali sa prijaté číslo 1, čiže 5, tam o jednotke netreba hlasovať, čiže 5 za, proti, zdržal, zdržali sa prijaté, dvojka odpadá. Teraz idú všetky pohromade 3, 4, 6, 7, 8, 9, Amblok. Za, proti, zdržali sa prijaté. Jednotka z Envy odpadá, dvojka odpadá, trojka odpadá tiež, štvorka z Envy hlasovať. Kto je za štvorku Envy? Proti? Proti? Zdržali sa zamietnuté. 5 Envy odpadá. 6 Envy samozrejme, keď je toľko hlasov proti. 6 Envy za, proti, zdržali sa zamietnuté. 7 Envy za, proti, zdržali sa prijaté. 12 Envy za, proti, zdržali sa prijaté. 14 Envy za, proti, zdržali sa prijaté. 16 Envy za, proti, zdržali sa prijaté. nie, 18 druhá časť tiež odpadá, takže 19 NV druhá časť, len druhá časť, <clears throat> za, proti, zdržal sa, prijaté, 22 odpadáva, správne, 22 NV, proti, za, proti, ešte raz poprosím, 23. Hlasujme. Proti zdržali sa. Prevejte. Myslím, že prijaté, ale preverme to. 23. Vždy hlasuje niekoľko, hovorí predseda. Ukončené. Prijaté. 24 za. Proti. Zdržali sa. Zamietnuté. 25 za. Proti. Zdržali sa prijaté 128, eh, 28 za, proti, zdržali sa, prijaté 30 NV za, proti, zdržali sa. Tiež prijaté 31 za, proti, zdržali sa prijaté 33 za, proti, zdržali sa prijaté 34 za, proti, zdržali sa prijaté 35 za, proti, zdržali sa prijaté. Regi 2 za, proti, zdržali sa prijaté. Trojka za, proti, zdržali sa prijaté. Osmička za, proti, zdržali sa prijaté. 10 hlasovanie za, proti, zdržali sa prijaté. A ideme ku konečnému hlasovaniu. Takže hlasovanie zahájené. Ukončené. Jeden EPP navyše. Zrazu ich tam 54. Prijaté s veľkou väčšinou. Blahoželám, hovorí predseda. Takže prichádzame k ďalšej správe, a síce k správe o HDP od pani Matias. Takže kompromisný návrh 1. Hlasovanie Kompromis 3, hovorí predseda. Za, proti, zdržali sa prijaté. 26 za, proti, prijaté. Štvorka, kompromis za, proti, zdržali sa prijaté. 29 za, proti, zdržali sa prijaté. 30 za, proti, zdržali sa prijaté. 32 za, proti, zdržali sa prijaté. 33 za, proti, zdržali sa prijaté. 34 za, proti, zdržali sa prijaté. Kompromis 6 za, Takže poďme ešte 34 preveriť. Ty si ani pritom nebol. Takže 34. Hlasovanie zahájené. Ukončené. Prosím. Skutočne priatelia sedia v sále. Kompromis 6. Za. Proti. Zdržali sa prijaté. 36. Za. Proti. Zdržali sa prijaté. 38. Za. Proti. Zdržali sa zamietnuté. E, prijaté. Opravuje sa predseda, to bola väčšina. 39. Za proti, zdržali sa prijaté. 40 za, proti, zdržali sa zamietnuté. 41 za, proti, zdržali sa prijaté. Kompromis 5 za, proti, zdržali sa prijaté. 52 za, proti, zdržali sa prijaté. 53 za, proti, zdržali sa moja chyba. Ešte raz, trošku som bol popletený, takže 53 za, proti, zdržali sa, zamietnuté 54 za, proti, zdržali sa prijaté 55 za, proti, zdržali sa prijaté kompromis 1 za, proti, zdržali sa prijaté kompromis 2 za, proti, zdržali sa prijaté. 19 za, proti, zdržali sa zamietnuté 20. Markus Piper, prepačte. Ja <clears throat> pre zoznam, hlasovací zoznam EPP chcem povedať, že pán Cukala sa ako tieňový e, ma informoval ďalšími argumentami a ja chcem odporúčiť EPP, aby jeho pozmenujúci návrh číslo 20 podporili v zozname minuska. Pochopili sme. Dobre, takže ideme k 20. Kto je za? Kto je proti? Držali sa prijaté. 21 za. Proti. Zdržali sa prijaté. 1 za. Proti. Pri, zdržali sa prijaté. Dvojka za. Proti. Zdržali sa prijaté. Trojka za. Proti zdržal sa prijaté 4 za, proti, zdržal sa prijaté 5 za, proti, zdržal sa prijaté 6 za, proti, zdržal sa prijaté 7 pozitívne hlasy proti, teda prijatá sedmička. Konečné hlasovanie, hlasovanie zahájené.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 Takže kompromis 5 najprv. <clears throat> za, proti, zdržali sa prijaté. Teraz prichádza 15. Odpadá. Takže 20. Za, proti, zdržali sa prijaté. 21. Za, proti, zdržali sa prijaté. 22. Za, proti, zdržali sa. Preveríme.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 33 za, proti, proti, zdržali sa prijaté 34 za, proti, zdržali sa zamietnuté 35 za, proti, zdržali sa prijaté 36 za, proti, zdržali sa prijaté. Kompromis 4 za, proti, zdržali sa prijaté, 41 za, proti, držali sa prijaté. Konečné hlasovanie, hlasovanie zahájené. Hlasovanie ukončené, prijaté, blahoželám. Všetko najlepšie. Prichádzame k správe od pani Kochmerín. Ešte raz. Číslo 1. Kto je za? Ďakujem. Proti. Zdržali sa prijaté 2. Za. Proti. Zdržali sa prijaté 3. Za. Proti. Zdržali sa prijaté 4. Za. Proti. Zdržali sa prijaté 5. Dve časti. Prvá časť za. Proti. Zdržali sa prijaté druhá časť za. Proti. Zdržali sa prijaté 6. za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 11 preveríme. Hlasovanie zahájené. 11 preverme. Otvorené a ukončené. A je to zamietnuté. 12 za. Proti. Zdržali sa. Prijaté. 13 za. Proti. Zdržali sa. Prijaté. 14 za. <clears throat> Proti zdržali sa zamietnuté, 15 za, proti, zdržal sa prijaté, 16 za, proti, zdržal sa prijaté, 17 za, proti, zdržal sa prijaté. 18 za, proti, zdržal sa prijaté, 19 za, proti, zdržal sa zamietnuté 20 za, proti, zdržal sa zamietnuté 21 za, proti, zdržali sa prijaté 23 za, proti, zdržal sa prijaté 22 za, proti, zdržali sa Preverme 22. Preveríme. Hlasovanie zahájené. Ukončené. Zamietnuté. 24 za, proti, zdržali sa prijaté, 25 za, proti, zdržali sa prijaté, 26 za, proti, zdržali sa prijaté, 27 za, nie, 27 bola stiahnutá. 28 za, proti, zdržali sa prijaté, 29 za, proti, zdržali sa prijaté, 30 za, proti, zdržali sa. Preveríme 30. Hlasovanie zahájené. ukončené. To je jasné. Zamietnutie 31. Za. Proti. Zdržali sa. Prijaté. 32 za. Proti. Zdržali sa. Zamietnuté. 33 za. Proti. Zdržali sa zamietnuté, 34 za, proti, zdržali sa prijaté, 35 za, proti, zdržali sa prijaté, 36 odpadá, 37 za, proti, zdržali sa zamietnuté, 38 za, proti, zdržali sa zamietnuté. Záverečné hlasovanie otvorené, prosím, hlasujte. ukončené. Príliš neskoro už ukončené a je to prijaté. Ten hlas bol dôležitý. Takže prichádzame tým k správe pani Ek. Ist das der letzte etwa? Wollen wir uns mal ein bisschen, so mal Packen. To je posledná. Mohli by sme vyskúšať zo pár čekov a menovite hlasovaní. Nie. Kompromis 1. Kto je za? Kto je proti? Kto sa zdržal? Prijaté 16. Za. Proti. Kto sa zdržal? Zamietnuté 17. Za. Proti. Kto sa zdržal? Prijaté 21. Za. Proti. Kto sa zdržal? Prijaté. Kompromis 2. Za. Proti. Kto sa zdržal? Prijatý. Kompromis 3. Za. Proti. Kto sa zdržal? Prijatý. Kompromis 4. Za proti, kto sa zdržal. Prepačte, 32 som vynechal, ospovedlňujem sa. Ďakujem podpredsedničke. Takže 32, kto je za, proti, kto sa zdržal, prijatý. Teraz kompromis 4, kto je za, kto je proti, kto sa zdržal, prijatý. Kompromis 5, za, proti, kto sa zdržal, prijatý. Kompromis 6, kto je za, kto je proti? Kto sa zdržal? Prijatý. Kompromis 9? Nie. 36, prepačte. 36, kto je za? Kto je proti? Kto sa zdržal? Prijatý. Kompromis 7 za. Proti. Kto sa zdržal? Prijatý. 64 za. Proti. Overíme. Pardon, je to 45 45 elektronické hlasovanie. Ukončené hlasovanie. Prijaté. Kompromis 8. Kto je za? Kto proti? Kto sa zdržal? Prijatý. 49 za. Proti. Kto sa zdržal? Prijatý. 50 za. Proti. Kto sa zdržal? Prijatý. 51 za proti, kto sa zdržal, tiež prijatý. Kompromis 9 za, prosí, kto sa zdržal, prijatý. Kompromis 10 za, proti, kto sa zdržal, prijatý. Kompromis 59. E, zabudol som na niečo? 58 som zabudol, kto je za, kto je proti, kto sa zdržal, prijatý. 59 za, proti, kto sa zdržal, prijaté 60 za, proti, kto sa zdržal, prijatý 62 za, proti, kto sa zdržal, prijatý 11 za, proti, kto sa zdržal, prijatý kompromis 12, kto je za, Šesťdesiat trojka, prvá časť. Kto je za? Kto je proti? Kto sa zdržal? Prijatý. Teraz kompromis 12. Za? Proti? Kto sa zdržal? Prijatý. 64 za? Proti? Kto sa zdržal? Prijatý. 70 za? Proti? Kto sa zdržal? Prijatý. Kompromis 13 za? proti, kto sa zdržal, prijatý. Kompromis 14 za, proti, kto sa zdržal, prijatý. 76. Musíme hlasovať jednotlivo, alebo môžeme spraviť unblock? Kolegovia? Dá sa to unblock? Nedá sa to. Takže 76 za, proti, kto sa zdržal? Prijatý. 77 za. Proti. Kto sa zdržal? Prijatý. 79 za. Proti. Zdržali sa prijatý 80. Kto je za? Kto proti? Kto sa zdržal? Prijatý 81 za. Proti. Kto sa zdržal? Prijatý 82 za. Pani Ek sa hlasí o slovo. Kratučký ústny pozmeňovací návrh od pani Gutierrez Rodriguez. ktorý sa týka sekvestrácie CO2 a teda, že agrolesníctvo by sa malo vnímať v tom istom kontexte ako zvyšok lesníckého odvetvia. Ja by som tam dala plusko, bola by som za, takže akceptujem tento ústny pozmeňovací návrh. To je 82, takže s takýmto ústnym pozmenením. Alebo má niekto nejaké námietky? Nie, tak kto je za? Kto je proti? Kto sa zdržal? Prijaté. Jednotka. Teraz blok 1 až 9. Všetky sú od pani Ek. Môže byť unblock? Kto je za? Kto je proti? Kto sa zdržal? No tuším, skoro jednomyselne. Teraz záverečné, záverečné hlasovanie posledného hlasovania. Užite si to, otváram hlasovanie. Končím hlasovanie. Prijaté. Blahoželám. Chcem sa poďakovať sekretariátu Veď on tu zároveň sledoval zoznam a rovnako aj e, obsluhoval zariadenie. Toto sa volá multitasking, dostáva cenu. Neviem celkom, aká cena to je, ale zaslúži si ju. Takže poprosím vás o pokoj, lebo sme ešte požiadali komisiu, aby sa viedila k 15. Takže, kolegyne, kolegovia, tí, ktorí si to nechcú vypočuť, nech opustia sálu, alebo nech sú aspoň ticho. Takže. Pán kolega Remek, chcete ešte niečo povedať na úvod, alebo mám rovno dať slovo komisii? Čo si želáte? No, že ja myslím, že rovno komisia môže dostať slovo. Gut, nach dem... Hören Sie mal. Ich hatte gebeten, bitte leise zu sein. Veď som vás vyzvala, aby ste boli ticho zástupca komisie extra čakal. Kolegyne, kolegovia, dalo by sa, prosím, trošku väčšie ticho v sále. Ja myslím, že komisia si zaslúži vašu pozornosť. Pani Kavada, za komisiu má slovo. Tout à fait correct, monsieur le président. Je m'appelle Ekaterine Kavada. Áno, Katarín Kavada je moje meno. Správne ste ma vyvolali. Ďakujem pekne, pán predseda, za udelenie slova. Chcem sa ospravedlniť, že som tu dnes ráno nebola prítomná, keď tento bod bol predmetom rokovania. Ak dovolíte, teraz stručne poinformujem váš výbor o postupe prác, pokiaľ ide o medzihodnotenie satelitného navigačného programu EGNOS. Komisia má právnu povinnosť informovať radu a parlament o stave postupu. Musí vám teda poskytnúť všetky relevantné informácie o realizácii tohto projektu. Musím vás poinformovať aj o tých ťažkostiach, ktoré sa vyskytli za ostatné dva roky. Boli aj plusy, aj minusy. Tiež vás chcem poinformovať o rizikách, ktoré sú spojené s Galileom a o výzvach do budúcnosti. Komisia si veľmi dobre uvedomuje, aké očakávania vy kladiete na našu správu. Od marca sa pán Remek obracia na komisiu. Chce, aby mu komisia dala k dispozícii potrebné informácie, aby on mohol vypracovať stanovisko Európskeho parlamentu. No už Rada by som teraz zdôvodnila, prečo je tu časové omeškanie. Sú tu dva hlavné dôvody. Poprvé, ten program samotný, jeho forma, to je prvá vec. Druhá vec sú otázky inštitucionálneho charakteru. K tomu programu komisia chce touto správou otvoriť serióznu debatu s parlamentom a s radou. Radi by sme vám dali k dispozícii naozaj komplexné informácie o tomto programe, finančné údaje, de facto hodnotenie a načrtnutie realistických obcí do budúcna. Komisia je schopná poskytnúť vám k dispozícii všetky finančné údaje, pretože tá vývojová fáza sa dostáva do cieľovej rovinky. V roku 2011 musí začať ďalšia fáza. Podpísali sme zmluvy 25. oktobra, tú najnovšiu, to boli teda 4 a ďalšie dve zmluvy chceme podpísať ešte do konca roka alebo naozaj na začiatku roka budúceho. Nuž, Galileo predstavuje službu, nezávislú službu a z tohto dôvodu je potrebné koordinovať financiu s rozpočtom komisie. Dnes situácia vyzerá tak 19.10. sme schválili oznámenie k rozpočtu EÚ a od tohto dátumu management Galileu je jasné, že do roku 2014 nebudú žiadne letočné prostriedky na účely Galilea. Komisia a v Štrasburgu to oznámil už pán Tajany. Okrem toho komisia zamýšľa postup pozostávajúci z dvoch takých fáz, z dvoch krokov. Do konca roka, respektíve začiatku roku 2011, plánujeme vydať oznámenie o medzistave tohto programu táto správa bude, toto oznámenie bude adresované Rade a parlamentu. Kolegium, keď toto oznámenie bude vypracované, tak podpredseda komisie poinformuje Radu a parlament. Takže toto je to oznámenie, ktoré plánujeme. Rada a komisia, pardon, rada a parlament potom budú reagovať a na základe tejto reakcie potom v roku 2011 prídeme s legislatívnymi návrhmi vychádzajúc z nového finančného výhľadu. Určite sa rozprúdi intenzívna debata My ju potrebujeme pre náležité pokračovanie v programe. Pán predseda, vážené poslanky, vážení poslanci, ak dovolíte, na záver ešte dve veci. Poprvé, Galileo je strategický program pre parlament aj pre komisiu. My máme na starosti tento program a preto máme povinnosť, ale je to zároveň aj čest, aby tento program bol vybudovaný čo možno najrychlejšie, čo možno najefektívnejšie. Boli by sme radi, aby rok 2014 bol tým, kedy tých 18 satelitov už bude naozaj plne v prevádzke, aby Galileo mohol občanom Európy, ale aj celému svetu ponúkať tri služby, také, ktoré umožňa prístup k viacerým aplikáciám. Komisia doposiaľ mohla počítať s podporou parlamentu a dúfam, že v tomto duchu sa to poniesie aj naďalej. Veď to nie je iniciatíva komisie, je to iniciatíva Európskej únie ako celku, takže všetci by ju mali podporovať. Ďakujem pekne a rada odpoviem na vaše otázky. Vďaka. Sì, eh, avevo ringraziato la rappresentante della Commissione per questa chiara esposizione. E... Ďakujem veľmi pekne Uh, zastupkyni komisii za jej prezentáciu. Ja by som vám chcela pripomenúť, eh, že pred niekoľkými tými týždňami sa uskutočnila veľká konferencia, ktorá ukazuje, aký, aké odhodlanie má parlament v tejto, v tejto otázke. No a Pán Lambert ešte požiadal slovo. Ďakujem veľmi pekne, vážená pani predsednička. Ja si myslím, že problém, ktorý súvisí s Galileom, a už sme sa o tom zmieňovali, je, že prišlo, že sa to objavilo veľké meškanie. Samozrejme, neprekvapuje nás, že vesmírne programy presahujú a prekračujú pôvodné finančné prognozy, ale iste viete, čo si myslíme z pohľadu manažmentu. Tu teraz ide o to, že sme ešte nič nespustili. Takže myslím, že je veľmi dôležité získať od komisie nejaký plán alebo nejaký odhad, koľko bude tento systém stať a myslím tým systém ako celok. Nie len systém, ale systém celkovo. Zaujíma to, ma to nielen na 2-3 roky dopredu, ale na 20 alebo 30 rokov. Našim cieľom je vytvoriť operatívny systém. Myslím, že systém e, z 18 družíc nemá zmysel. Dôležitý je ten systém ako celok. A rovnako je dôležité vedieť, koľko by nastala možnosť nula. Teda, teda pre prípade, že by sme museli tento projekt zastaviť. Vzhľadom k stavu financovania je možné, že by sme ten projekt museli zastaviť. A koľko by nás to stálo? To by ma zaujíma. V tomto ohľade sa tiež musíme nejak rozhodnúť. Ja si myslím, že v súčasnosti tá situácia v žiadnom prípade nie je uspokojivá, pretože nevieme, či budeme mať systém úplne funkčný a keď nie, tak nie je potrebný vôbec. Takže vzniká otázka, Naše finančné prostriedky sú obmedzené, ale musíme ich investovať. A k tomu ešte by som rád dodal, že nám chýba celková vízia financovania no a práve preto je ťažké vyjadriť sa k tejto téme. Ďakujem. Ďakujem pekne, kolega Ransdorf. Ďakujem pekne, pán predseda. Ja poviem len nasledovné. Ja som z, členského, členskej krajiny, ktorá sa veľmi zaujíma o tento program. A musím povedať, že som veľmi sklamaný z toho stanoviska, ktoré sme si vypočuli, pretože podľa neho nebol dosiahnutý žiadny pokrok a nie sú žiadne ďalšie informácie k dispozícii. A ešte raz sa zopakujem, som veľmi sklamaný. Kolegňa Tykal. Ďakujem veľmi pekne. Ja by som tiež chcela komisii za jej slova poďakovať a chcela by som upozorniť na to a chcela by som komisii odporučiť, aby v rámci 8. rámcového programu pre výskum v roku 2014 uvoľnila dodatočné prostriedky na výskum, pretože v prípade projektu Galileo ide hlavne o zriadenie a vytvorenie infraštruktúry tých 18 satelitov. To si dobre uvedomujem, avšak to nestačí. Táto infraštruktúra vrátane pozemnej infraštruktúry, ak nebudú poskytované aj služby a ďalšia infraštruktúra, ktorá umožní využívanie systému Galileo. aby do roku 2018 um, ehm, bolo 18 satelitov v prevádzke, a, takže 18 satelitov do roku 2014 a 30 satelitov do roku 2018. Takže ide aj o aplikácie, a služby a všetky ostatné zariadenia, ktoré sú nevyhnutné na to, aby sme dokázali využívať systém Galileo. Ďakujem pekne, kolegyňa Hall. Ďakujem pekne. Ja by som na úvod chcela povedať, že je to skutočne veľmi neuspokojivé, že poslanci Európskeho parlamentu majú tak málo informácií od komisie. A to v období, keď sa e, už zaoberáme hlasovaním o e, rozpočte Galilea. A robíme tu také rozhodnutia, ktoré nemáme na čom založiť, no a, a či, ktoré nemáme čím podložiť. A preto je to skutočne pre mňa veľké sklamanie a neuspokojivá situácia. Druhá vec sa týka toho, čo povedali kolegovia, pán Lamberts a pani Tykau. potrebujeme odhad celkových nákladov, pretože potrebujeme vedieť, čo sa stane, ak to zastavíme, ale tiež sa veľmi úprimne a transparentne musíme zaberať tým, čo prinesie čiastočný program a čo prinesie plný program, pretože mi sa zdá, že pridaná hodnota Gazlea je plný, ten plnohodnotný projekt a program, ktorý prinesie výhody európskym podnikom. No a teraz je ten hodnotný program e, ohrozený podľa toho, čo naznačuje e, komisia, keď urobíme len polovičný program, ktorý nebude mať žiadnu pridanú hodnotu, ale bude stáť veľmi veľa peniazy. Ďakujem pekne. Ďakujem pekne, pán Ody. Vážený pán predseda, ja som oh, trochu zarazený. Európska komisia má nejaké kompetencie a zodpovednosť a zatiaľ nedokázala, že dokáže riadiť veľké projekty. Postupuje dopredu, to je iste dobré, avšak ja som ohromený. Buď všetci nečítame rovnaký dokument. Každopádne o Galileu sme sa bavili už veľmi dlho a vieme, že sa jednalo súkromný sektor, jedná sa o spis, ktorý je pre nás veľmi dôležitý. A jedná sa o projekt nezávislosti vojenského sektoru aj o bezpečnostný problém sa jedná. Ak nebudeme mať Galileo, budeme závisieť od cudzích satelitov. Takže pre nás je dôležité, aby sme boli sebestační. No a my tento spis neustále spochybňujeme. Tento program je veľmi dôležitý a musíme ho podporiť. Ja v súčasnosti samozrejme súhlasím s tým, že komisia by mala konať rýchlejšie a mala by poskytovať komplexnejšie informácie v písomnej podobe. medzi radou a parlamentom sa vytvorí panel. Ja myslím, že je nutné aby celý náš výbor bol čo najrýchlejšie informovaný. Okrem toho, že prebehne tento panel, takže dôležité je, aby náš výbor bol okamžite informovaný o tom, aká je aktuálna situácia tohto projektu, ako postupuje. A ak si moji kolegovia želajú, aby sme sa o tomto spise začali baviť znovu, môžeme tak urobiť. Mne je však veľmi ľúto, že v tejto fáze, keď začíname spúšať všetky satelity, sa stále ešte bavíme o tomto projekte a možnosti, že by sme ho ukončili. Ja som v každom prípade nespokojný s tým, čo tu bolo predstavené. A tiež by som chcel povedať, že nemáme dostatočné informácie týkajúce sa roku 2011 a finančných perspektív. Ďakujem pekne. teraz pán Tošenovský. Ďakujem pekne, pán predseda. Ja myslím, že ten problém spočíva v tom, že skutočne už um, eh, x krát sa bavíme o Galileovi, o projekte Galileova, keďže ide o technický projekt, je výhoda, že takýto technický projekt, tak ako mnohí máme tie skúsenosti, má svoje jednotlivé body. Vieme, kedy budú vypustené jednotlivé družice. A určite komisie, komisia má svoj plán, ako naplniť všetky snahy do roku 2013-2014. A ja by som chcel požiadať, aby sme dostali nejaký jasný, jednoduchý materiál, ktorý bude určovať jednotlivé kontrolné body, jednotlivé fázy, ktoré budú dôležité pre projekt. Kedy bude naplnených 18 družíc. Čo to bude skutočne znamenať? Aké pokrytie sa tým dosiahne? Pretože vieme, Mali tu informácie, že plné pokrytie je zhruba 30 družíc. Mňa by skutočne zaujímalo a chcel by som požiadať komisiu, aby sme dostali taký materiál, ktorý by zároveň aj časovo určoval, že takéto náklady budú v roku 2012-2013. A tým sa zbavím pocitu, že nemáme dostatok informácií, že sa neorientujeme v tak významnom projekte, ako je Galileo pre celú EÚ pretože je to určite najväčší projekt, ktorý je priamo riadený komisiou a má svoje technické úskalia. Tomu rozumieme, ale zároveň má svoj plánovaný priebeh, pretože vieme, že to súvisí s technickými záležitostiami, ktoré musia byť naplnené. My, my všetci často musíme odpovedať na otázky, čo znamená aký je časový horizont. Ja si myslím, že dôležité je, aby sme mohli jasne povedať, že áno, vtedy a vtedy bude spustená táto časť projektu, pretože nemôžeme si predstavovať, že povieme, že v roku 2014 vám povieme, alebo 2013 vám povieme, pretože na to nadvezujú ďalšie aplikácie. Budú sa musieť presmerovať niektoré riadiace štruktúry v doprave, vo verejnom sektore. Ak má byť tento projekt úspešný, pretože v tejto chvíli všetci na území Európy využívajú americkú GPS a my, ak chceme ponúknuť niečo nové na vyššej kvalite a vyššiu úroveň, musíme poskytovať dostatok informácií a preto ja by som bol veľmi rád, keby sme dostali takýto projekt, projektový list, ktorý bude jasne hovoriť, že v tejto oblasti sa v roku 2012 naplní toto. Myslím, že aj pre komisie bude rovnako veľmi dôležité že v roku 2012, prípadne 2013, musia byť schválené také a také prostriedky. Pravdepodobne to bude musieť urobiť parlament, pretože inak by celý projekt bol zastavený a mala by to také následky, ako sa pýtal kolega Lambert. A tá informovanosť by bola veľmi dobrá, aby my vo výbore alebo prípadne v parlamente bola čo najvyššia, aby sme sa všetci vyhli istým nejasnostiam, pretože všetci si veľmi dobre uvedomujeme význam a myslím, že parlament celú dobu veľmi podporoval tento projekt, aby bol realizovaný. Myslím, že by bola veľká škoda, ak by sme tú podporu parlamentu stratili len kvôli nejaké nejasnosti alebo nedostatku informácií o priebehu tohto, hovorím to ešte raz, technického projektu. Nie je to záležitosť pre nejaká preklamatívna, tak ako tu v parlamente sa často stáva. Ďakujem. A ešte raz kolegyňa Hall. Ďakujem pekne, pán predseda. Ja by som chcela nadviazať len na pripomienku pána Odyho. On povedal, že Galileo je dôležitý pre vojenskú nezávislosť. No a, však my, keď sme hlasovali o Galileovi, tak chcelo eh, mi vášnivo, alebo komisia eh, popierala, že, že tento projekt nemá žiadny vojenský aspekt. My sme o ňom hlasovali ako o eh, civilnom projekte, takže mohla by sa komisia k tomu vyjadriť, či Galileo má nejaký význam aj pre vojenskú nezávislosť. Ďakujem. Kolega Lamberts. Si, monsieur le président. Mais en fait, je voudrais commencer par le même sujet. Ďakujem pekne. Ja by som začal rovnako témou. Možno vás to prekvapí, ale v strane zelených som možno výnimkou. V každom prípade nie som naivný. Samozrejme je to spôsob, ako byť nezávislý z vojenského hľadiska. Samozrejme pre Európu je výhodné mať lokalizačný systém, ktorý bude nezávislý to pre mňa nie je žiadny problém. Hovorí sa, že nechceme, aby to súviselo s vojenskou oblasťou. Snažíme sa svet bez zbraní, avšak ja si nemyslím, že teraz je to nejaké veľmi aktuálne. Takže teraz je dôležité mať lokalizačný systém, ktorý bude nezávislý. A to nadvezuje na to, čo sa povedalo. Problém, ktorý vzniká, je ten, že tento systém je dôležitý strategického hľadiska. Avšak ako hovorí hovorila Fina, no tak eh, polovičný systém nemá zmysel. Ja nepo, nespochybňujem tento systém, ale je význam, je význam spočíval v tom, že bude fungovať naplno. Takže mám pocit, že podpíšeme akési biankošeky. Hovoríme, že to bude sa toľko, trikrát toľko, alebo dvakrát toľko, ale nevieme presne, čomu to bude viesť. Takže dôležité je vedieť, čo to bude obnašať a prečo, čo získame za finančné prostriedky, ktoré vydáme. Je mi ľúto, ja verím v autonómiu Európskej únie, vrátanie obrany, ale dôležité je vedieť, či máme prostriedky na takúto nezávislosť. Vieme, že nás rozpočet je obmedzený a ja by som rád vedel, ako budú tieto peniaze vynaložené. Myslím, že ak sa dnes musíme nejak rozhodnúť, rád by som povedal, že sa musíme rozhodnúť pre Galileo, ktorý bude fungovať kompletne. A ak to bude meškať napríklad 10 rokov, tak to nie je problém. V takom prípade ale odložíme tiež investície. Tak to vidím ja. Nesmieme teda tvrdiť, že zrušíme Galilea, alebo prestane fungovať. To sa nedá hovoriť keď bol projekt Galileo spustený, bol veľmi dôležitý. Skoro, že sme sa stratili v partnerstve medzi verejným a súkromným sektorom medzi tým. Takže problém, ktorý sa teraz objavil, je taký, že na jednej strane meškáme, alebo sa mešká a v určitej chvíli sa budeme musieť zastaviť, a uvedomiť si nový kalendár, nový časový harmonogram a prispôsobiť tomu tiež naše rozhodovanie. A ja by som povedala, že príjmeme všetky tie čísla, ktoré máme k dispozícii a prestaneme o tom diskutovať. No a chcela by sa ešte vyjadriť komisia. Nech sa páči. Ďakujem pekne, pán predseda. Ešte raz by som chcela povedať, že Galileo je projekt, ktorý je pre parlament a všetkých ostatných veľmi dôležitý. Pre mňa je veľké potešenie, že o tom môžeme takto otvorene debatovať. Všetky tieto otázky mi umožňa zároveň potvrdiť niektoré aspekty a niektoré z nich tiež vyjasniť. Na úvod by som povedala tie aspekty, ktoré potvrdím. Takže potvrdím, že Galileo sa nikdy nezastaví na 18 ani 20 ani 24 družiciach. Hlavným cieľom, a myslím, že tiež cieľom EÚ, je skompletizovať systém Galileo. Komisia má k dispozícii No a tieto zákony, máme zákony, ktoré musíme dodržiavať a tieto zákony ste schválili vy. My potrebujeme kompletný systém, ktorý bude schopný poskytovať 5 služieb. Ja pracujem na základe týchto cieľov a tiež na základe týchto cieľov vytváram plány do budúcnosti. Okrem daných cieľov existuje však aj realita. No a realita súvisí s finančnými aspektami. Nie s pomocou peňazí, ktoré máme k dispozícii, nedokážeme vypustiť na obežnú drahu 28 družíc. Znamená to, že máme dve možnosti. Môžem vám povedať, že končí, alebo vám navrhnem, akým spôsobom budeme pokračovať. Aká stratégia nám umožní optimalizovať vytvorenie nášho systému, takže stratégia, ktorú komisia predstaví, v danom oznámení, a to vám už môžem povedať, pretože to nie je tajomstvo, je postupovať v niekoľkých etapách. Prvá etapa, teda do roku 2014, bude poskytovať tri služby. Open Service, ďalej Certain Rescue a tretia služba bude PRS. Prečo musíme učiniť túto voľbu? No už preto, že nemôžeme čakať na vypustenie 28 do Lužíc, aby sme ponúkli naše služby trhu. My musíme dať európskym občanom možnosť spoznať Galileo, spoznať, ako funguje a musíme začať rozvíjať naše aplikácie. Druhá etapa bude prebiehať do roku 2016 a 2017. Bude to závisieť od financovania a tiež od toho, ako budú vyhodnocované a ako budú pokračovať zmluvy. Teda druhá fáza Na za cieľ kompletné spustenie Galilea. Takže ešte raz potvrdzujem, že nebudeme robiť v súvislosti s týmito cieľmi nikdy žiadne kompromisy. No a ešte ďalej by som chcela povedať, že ja som dieťa Galilea, už 10 rokov sa zaoberám týmto projektom, takže po 10 rokoch nemôžem súhlasiť s nejakým polovičným fungovaním tohto systému pre mňa je tento systém dôležitý ako celok. No a v budúcnosti musí fungovať kompletne. Ja s vami úplne súhlasím, že pred prijatím rozhodnutia potrebujete mať k dispozícii všetky údaje. Pre komisiu je to tiež veľmi dôležitá podmienka, bez ktorej nemôžeme ďalej pokračovať. Všetci musia mať k dispozícii všetky informácie a prostredníctvom tohto vyjadrenia, oznámenia, na ktorom pracujeme, ktoré bude vydané v priebehu dvoch, troch mesiacov a oficiálne prostredníctvom legislatívneho návrhu, ktorý bude spadať do nových finančných výhľadov. Komisia ako programový manažér bude schopná vás informovať poprvé o tom, ako budeme riadiť rozpočet, ktorý nám Rada a parlament zverili pred dvoma rokmi. Takže vyjadríme sa presne k tomu, aké budeme mať finančné prostriedky a aké budú ďalšie finančné náklady. Vysvetlíme tiež, prečo došlo k ďalším finančným nákladom. Nie je to kvôli zlého, zlému riadeniu. Máme tu určitú realitu a ľudia, ktorí prijímajú rozhodnutia, snažia sa, aby program dobre fungoval, vedia, s čím presne sú, súvisia tieto vedľajšie finančné náklady? Ďalší prvok je vedieť, ako prostredníctvom týchto vedľajších nákladov bude program čeliť rizikám. Čiže musíme vedieť, či existuje technické riešenie, technická možnosť podávať správy priebehu druhej etapy. O niektorých činnostiach musíme vedieť, či je to možné alebo nie a aké to bude mať dopady. A tretí aspekt, o ktorom musíte vedieť, sú výdavky. Nejde o financovanie a zdroje financovania, ale o výdavky súvisiace s využívaním projektu. Cieľom EÚ totiž nie je vytvoriť systém zložený z 28 družíc, ktoré budú obiehať okolo Zeme len preto, aby sme sa na ne mohli pozerať. Našim hlavným cieľom je ich využívať. Komisia je na základe rôznych štúdií, ktoré boli vykonávané za posledných 14 mesiacov, komisia je schopná vám predstaviť prvé odhady. Tieto odhady budú vytvárané na niekoľko rokov súčasne. Nesústredíme sa na odhady napríklad na 5 až 10 rokov. Využívanie je niečo, čo presahuje finančné mechanizmy Európy. Je to perspektíva, ktorá súvisí s realistickými aspektmi a aspektmi plánovania pre systém, ako je Galileo. Ak nájdeme operátora, nemôžeme s ním uzavrieť zmluvu na 5 rokov. Ako požiadame, aby riadil taký systém, naše výhľady musia ísť oveľa ďalej a komisia je schopná a ja vás žiadam len o niekoľko dní alebo týždňov trpezlivosti. Komisia je schopná vám dať k dispozícii všetky tieto aspekty, vďaka ktorým budete môcť lepšie vyhodnocovať situáciu a byť schopní prijímať rozhodnutia pre budúcnosť tohto programu. Pán predseda, budem stručná. Tu zaznela úloha a užitočnosť výskumných programov Galileo si je veľmi vedomý tejto príležitosti. Môžem vám povedať, že dnes máme stratégiu platiť Galileo prostredníctvom vlastného financovania, ale všetko, čo sa týka aplikácie a príjimačov, to musí spadať do kreatívnej sféry trhu. V tomto prípade budeme využívať nástroje a financovanie výskumných programov a na základe týchto cieľov budeme postupovať aj v budúcnosti. Chcel by som ukončiť môj príspevok tým, že vám poviem, že príslušný pán komisár a taktiež útvary komisie sú vám k dispozícii. Môžeme diskutovať o všetkých aspektoch, ktoré súvisia s týmto programom a nielen v rámci ŽIP, ale aj v rámci tohto výboru môžete o to požiadať, aby sme vám k dispozícii. Ďakujem. Ešte pán Aldy chce niečo stručne povedať? Nie? Dobre. Takže sa chcem srdečne poďakovať za e, váš príspevok. A prepačte. Pani Hall, ale vy ste neodpovedali na moju otázku ohľadne vojenskej nezávislosti. Máte pravdu a ja som sa to ospravedlňujem. Body, ktoré som chcela potvrdiť, spočívajú aj v tom, že Galileo je civilný projekt, ktorý spadá alebo súvisí s civilnou kontrolou. Okrem toho máme k dispozícii rôzne aplikácie a prostredníctvom týchto aplikácií máme v pláne, a to sa netýka tých, ktorí spravujú program, ale tých, ktorí ho budú využívať, Sice máme v pláne využívať vládne aplikácie, prípadne aj vojenské aplikácie, ale nesmieme tu miešať dve dôležité veci. Sice, že budeme mať vojenský systém alebo vojenské aplikácie. Medzi tým je obrovský rozdiel. Mimochodom, asi pred mesiacom parlament a rada vyzvali komisiu, aby vypracovala dokument, ktorý sa bude týkať princípu prístupu užívateľov k systému PRS. Neviem, či ste si toho vedomí. Už teraz prebieha v rade tému a mohli by sme o rovnakom návrhu diskutovať aj v parlamente, pretože obe tieto inštitúcie, rada aj parlament, musia prijať rozhodnutie, ktoré sa bude týkať PS. Takže ja si myslím, že je dôležité vyjasniť tento aspekt. V júli bola vydaná správa o pani Kopa a táto správa zohľadňovala rovnaké aspekty. Rozlišovalo sa tu medzi civilným systémom a tým, čo sa deje na úrovni downstream, čiže na úrovni rôznych aplikácií. Takže chcem sa ešte raz srdečne poďakovať. Chcem vám povedať, že to bolo prvýkrát, keď tu niekto z komisí rozumne tu predstavil súvislosti. Ja som to tak vnímal, chcem sa vám za to veľmi poďakovať. Je to napomocné, je to užitočné a chcem, aby prevziať aj odkaz od kolegu. Bolo by napomocné, aby sme nové fakty dostali vždy v dokumente, lebo všetci kolegovia tu nie sú prítomní a je to ľahšie, keď sa to dá potom prečítať. Nemusí to byť veľká práca, mnoho strán. Niekedy stačí jedna, dve strany, len stručná správa. To by bolo veľmi užitočné pre našu ďalšiu prácu. Kolega Remek. Ďakujem, pán predseda. Ja sa chcem len poďakovať všetkým kolegom a kolegyňám za aktívny prístup a za ich pripomienky. Najmä sa chcem poďakovať za stupkyni komisii za ucelený prednesený príspevok. Myslím si, že v zásade nemusíme meniť nič na tom, na čo sme sa zhodli ráno, keď sme o tom rokovali prvýkrát, lebo kolegovia v princípe podporili môj názor, že trpíme nedostatkom inform- informovanosti a samozrejme navrhovaných spôsoboch riešenia. Myslím, že to trvá a možno stojí to za to pripraviť ten list e, v tom zmysle, ako sme sa ráno dohodli. Ja chcem len podotknúť, pretože sa rozprávame s cieľom vypracovať, ak nie legislatívnu, ale aspoň správu parlamentu o stredodobom hodnotení satelitných navigačných systémov. A pri tejto príležitosti chcem len zdôrazniť, že všeobecne potrebujeme oveľa, tak povediac, fundovanejší politický rozmer pre vesmírnu politiku eh, celku vrátane Galilea alebo satelitných navigačných systémov, kým nepresvedčíme, že ide o projekt infraštruktúry s dopadom na všetky oblasti života únie, únie do všetkých politík a tie nemôžu stáť proti financovaniu projektu, ako keby im uberal z prostriedkov, ale mali by tam nachádzali svoj budúci zisk. Mnohí kolegovia to povedali, povedal to aj zástupca komisie. Nechcem sa opakovať, len pre vašu informáciu dostala sa mi do rúk informácia na základe zverejneného britského prieskumu. Podľa tohto prieskumu práve odvetvia spojené s, s vesmírnymi aktivitami space sector vzdoruje recesii a doteraz ročne o 10 od roku 2007 zarába 7,5 miliard libier, tak ako rastie zamestnanosť v obore tempom okolo 15 ročne. Ja si myslím, že to je veľmi zaujímavé, ja to nemám úplne podrobne preverené, aká je tá informácia, ale takúto informáciu som dostal. Chcem len podotknúť, že naozaj tento náš systém satelitnej navigácie bude na nič, keď ho budeme budovať doterajším spôsobom. V Čechách sa to volá salamová metóda, to znamená odkrajovať kusok po kusku. To je ako keď chceme budovať železnicu len s jednou koľajou. A ja si myslím, že v prípade Galilea sa o to takmer pokúšame. Takže Chcem skončiť s tým, že množstvo tých aspektov, teda že Európa prišla prvýkrát, nezabúdajme, prišla so systémem garantovanej e, civilnej služby, nie s civilným systémom zaručenej civilnej služby. Ak sa e, nemýlim, tak nikto z tých ďalších hráčov takýto systém neponúka. To znamená, garantovaná civilná služba. A nechcete mi prosím hovoriť, že Európa je ekonomicky menej výkonná než Rusko, ktoré si udržiava svoj systém, systém, že nie je porovnateľne výkonná so Spojenými štátmi napríklad v hospodárstve a že by sme na tento systém ako taký mm, nemali nájsť prostriedky, aby sme ho financovali oveľa dôstojnejšie, než ako to robíme doteraz. Ja si osobne myslím, že všetko, čo sme si povedali, smeruje k jedinej veci a moja správa by mohla byť, v prípade dobrej prípravy, by mohla byť, som presvedčený, ďalším podporným pilierom, aby ten systém Galileo sme začali skutočne tvoriť tak, ako si zaslúži. Ďakujem za pozornosť. Dobre, ja sa ďakujem. Budeme postupovať, ako sme sa dohodli a budeme, chceme, aby nás komisia informovala o najnovšom vývoji. Ja, sa, ja vám ďakujem a želám vám príjemnú obednejšiu prestávku.